ako aj všetkým kolegom, ktorí toto uznesenie alebo teda vyhlásenie podpísali počas plenárky 17. decembra. Parlament vtedy predložil návrh na zbavenie imunity poslanca Migaľského. Došlo tu k listu, ktorý bol doručený 5. marca a právny výbor tento list poslal a vyhlásil, že otázka týkajúca sa imunity poľského poslanca je považovaná za nepriateľnú liberálna skupina predložila žiadosť proti imunite Janusa von Belena, ktorý je členom delegácie pre USA a bude nahradený. Má niekto nejakú pripomienku?